Takže otváram naše zasadnutie venované vypočutiu Mária Montyho, ktorému ďakujem, že prišiel medzi nás. Predstaví nám aj s kolegami, ktorí boli v skupine na vysokej úrovne, Alana Masurgi, Verhofstadt, Ivajlo Kalfin, ktorí sa zúčastnili na prácach tejto skupiny na vysokej úrovni, venovanej téme vlastné zdroje, ktoré môže čerp- využiť európsky rozpočet. Keďže je to bod čo sa týka nášho programu, chcem povedať, že body 4, 5 a 6 sú posunuté na inokedy, pretože tam nie je nič nové zo strany rady. Je to revízia viazočného finančného rámca 2014-2020. Taliansko trvá na svojej výhrade, trvalo na svojej výhrade na zasadnutí rady 13. decembra a za týchto podmienok musíme teda čakať na uh, nové rozhodnutia, uh, ktoré príjme malské predsedníctvo. Chcel by som vám povedať, že koordinátor na zasadnutí 8. decembra koordinátori sa rozhodli pripraviť stanovisko k správe EKON e, spoločné E, spoločný daňový základ e, právnych subjektov. Boli to členovia skupiny SAD. A počas stretnutia 9. januára veľká väčšina koordinátorov bola spokojná s tým, že pán komisár Ottinger má potrebné schopnosti na to, aby e, mal v kompetencii európsky rozpočet. Takže to boli informácie, ktoré som vám chcel oznámiť. A teraz si vypočujeme Mario Montiho. Chcem zdôrazniť politický, veľký politický význam tejto skupiny na vysokej úrovni a prác, ktoré parlament a jednoznačne teda e, rozpočtový výbor e, zrealizuje s cieľom e, uviesť do praxe odporúčania tejto správy. Viacočný finančný rámec 2014 a 2020 bol schválený s dvoma výhradami tým, že bude strednodobé hodnotenie. Toto strednodobé hodnotenie momentálne pozastavené. Druhou podmienkou bolo to, že preskúmame možnosti vlastných zdrojov na navýšenie financovania rozpočtu. A toto je zásadná otázka. E, ktorou sa budeme zapodívať dnes do poludnia. Záverečná správa skupiny tu ste dostali, ale je teda pod embargom. E, bude zverejnená až budúci útorok, ale Myslím si, že mala byť zverejnená už dnešné ráno, pretože toto e, zasadnutie je vo vysielaní a potom bude mať tlačovú konferenciu. Mario Monti tam predlaží svoju správu tlači okamžite po našom zasadnutí. A poviem, že koordinátori zasadnú o 11.30 dnes. Pán Verhofstadt a pán Muresan o 10.00 musia odísť, pretože O 10. je konferencia predsedov eh, komisie na tému rokovania o Brexite, takže mm, teraz dám priamo slovo Mariom Montimu. Monsieur le Président, Vážený pán predseda, dámy a páni, poslanci, členovia rozpočtového výboru, chcel by som sa vám poďakovať, pán predseda, za vaše pozvanie a za vaše úvodné slova. Zohrávali ste svoju dôležitú úlohu a budete zohrávať dôležitú úlohu, špecifickú dôležitú úlohu. A E, pri začatí týchto prác, ako aj pri následných aktivitách po ukončení prác našej skupiny. Nie je to celkom podľa pôvodného plánu, ale tak či onak, myslím si, že len vhodné, že dnešné zasadnutie rozpočtového výboru, mimoriadne zasadnutie rozpočtového výboru, tak sa to uvádza v programe, je prvou príležitosťou verejne diskutovať o záverečnej správe a odporúčaniach skupiny na vysokej úrovni na tému vlastné zdroje. Nakoniec tu, v Európskom parlamente a v rozpočtovom výbore konkrétne, bola zohratá dôležitá alebo zvážovaná dôležitá úloha vlastných zdrojov a neustále zdôrazňovaná. Viete veľmi dobre, a dôležité je financovanie rozpočtu, teda zdroje, nielen výdavky pre finančnú architektúru EÚ, pre viacročný finančný rámec a takisto viete veľmi dobre, aký dopad to má na inštitucionálnu rovnováhu EÚ, ako aj na dôveru a legitimnosť schopnosti EÚ splniť svoje ciele a realizovať svoje politiky. Nie náhodou, že vytvorenie skupiny na vysokej úrovni bolo iniciované z vašej strany, zo strany Európskeho parlamentu v kontexte rokovaní o viatočnom finančnom rámci. A je chválihodné to, že vy, Európsky parlament, e, ste menovali za členov tejto skupiny zo pár naozaj veľmi autoritatívnych osobností z prierezu spektra európskych kompetencií, ale aj konkrétne týchto tém. A tu by som naozaj chcel srdečne poďakovať a oceniť prácu Alan Almasúra, Hofstata a Leo Kalfina. Všetci prispeli aktívne trpezlivo a svojim nadšením k práci špeciálnej skupiny. A v tomto procese, pán predseda, aj vy ste zohrali kľúčovú úlohu pri mnohých verejných diskusiách, mnohých konferenciách a vždy ste vyjadrovali úprimný záujem Európskeho parlamentu o túto problematiku. Zároveň by som sa však chcel poďakovať aj parlamentu za to, že nám dali k dispozícii e, svoje administratívne kapacity čiastočne a e, pokiaľ viem, tak spolupráca v rámci interinstitucionálneho sekretariátu bola veľmi plodná, produktívna a dúfam, že bude vzorom toho, čo sa dá dosiahnuť v oblasti pragmatizmu a dobrej vôle. Tu by som sa chcel pre všetkým poďakovať vedúcemu Task Force špeciálnej skupiny pre vlastné zdroje Anne Montagnon. A tu by som chcel pán predseda povedať niečo politické. Skupina bola vytvorená v zložení politických osobností na vysokej úrovni s rôznymi skúsenosťami. Takmer všetci z nich už majú relevantné politické skúsenosti v európskych inštitúciách, v členských štátoch. A to, že každá z troch inštitúcií určila troch členov tejto skupiny, tá skutočnosť znamenala aj to, že zohrávali úlohu v našej práci v e, citlivé otázky pre jednotlivé inštitúcie a e, náležitosť týchto inštitúcií. A vďaka tomuto zloženiu bolo možné dopracovať sa k záverom, ktoré podstate boli prijaté jednomyselne. Dopracovali sme sa k deviatim odporúčaniam, schváleným jednomyselne, okrem e, je tam jedna poznámka počiarov, čiastočný nesúlad jedného člena s jedným z deviatich odporúčaní. A myslím si, že toto je potrebné zohľadniť zo strany troch inštitúcií, keď budú o tom diskutovať, pretože naozaj uváženej výmene názorov počas dvoch rokov a e, po mnohých konzultáciách s ľuďmi zvonku. To ľudia samozrejme vystupovali vo svojom vlastnom mene, ale zároveň pociťovali zodpovednosť voči inštitúciám, z ktorých prišli. Títo ľudia sa dopracovali k jednomyselnému riešeniu a to na tému, ktorá už tradične veľmi konfrontačná predovšetkým, čo sa týka názorov v parlamente a na rade. A teraz dovolte prejsť na tie hlavné odkazy e, tejto správy. Chcel by som začať nie s kritikou toho, čo nie je dobré v rámci vlastných zdrojov, ale s tým, čo je dobré a čo dobre funguje v rámci vlastných zdrojov. Naša správa má viacero kapitol a odporúčaní v tomto Eh, duchu a podľa mňa sú dôležité, pretože odrážajú našu interinstitucionálnu zhodu, konsenzus. Ak by sme sa zamerali len na nedostatky, tak by sme okamžite si znepriatelili mnohé zainteresované strany a možno by sme tak oslabili naše možnosti v tom, že nás ľudia budú brať vážne a eventuálne môžeme byť úspešní. Takže my sme zdôraznili výhody aktuálneho systému, princíp rovnováhy, ktorý si vyžaduje to, aby EÚ rozpočet bol vždy vyvážený. Všeobecné ustanovenia rozpočtovej disciplíne, stropy pre vlastné zdroje a viazočný finančný rámec. To všetko je rámcom pre EÚ rozpočet. Tradičné vlastné zdroje clá, ktoré sú referenčnou hodnotou toho, ako by mali vyzerať skutočné vlastné zdroje, e, zdroje na základe hrubého domáceho príjmu ako vyvažovací akt a zo, e, reziduálne zostatkové vlastné zdroje. To poskytuje flexibilný, dostatočný a stabilný príjem. Akékoľvek nové vlastné zdroje E, na základe daní sú potom výsledkom toho, že sa nahradí prínos aktuálny príspevok na základe hrubého domáceho e, príjmu, aspoň čiastočne. A my sme chceli rozšíriť tento kontext za názory ministerstva financí členských štátov o príjmaní e, ročného rozpočtu Bruselu či Štrásburgu. Takisto sme rozšírili našu predstavu toho, na čo by sa mali využívať vlastné zdroje, okrem čisto financovania fungovania eurozpočtu, vrátanie eventuálnych politických e, aspektov. E, časť správy hovorí aj o objasnení určitých koncepcií je to naozaj správa, ktorá nie je pedagogická. Pretože ak chcete chcete zabrániť tomu, aby si ľudia nerozumeli, aby si každý hovoril svoje, tak musíte postupovať práve takto. Sú tu e, nedoplatené platby alebo demokratický deficit a to sa nedá vyriešiť rôznou štruktúrou samotnej príjmovej časti rozpočtu. Musíme si dať veľký pozor pri použití terminológie, ktorá môže provokovať. V správe e, máme akési pracovné definície toho, čo sú skutočné zdroje príjmov a objasňujeme si právny štatút vlastných zdrojov. Koncepcia európskej pridanej hodnoty to nie je nič nové, ale nemali by sme to zahodiť, pretože je to usmernenie, ktoré poskytuje e, základnú filozofiu ktorá zabezpečuje legitímnosť, prvú legitímnosť e, práce na úrovni EÚ, pretože, pán predseda, vy ste sledovali našu prácu, ona bola pekná v tom, že sa od nás žiadalo to, aby sme zistili, aká je časť, iba časť príjmovej stránky EU rozpočtu. Ale potom dôsledné logické a politické vzťahy medzi touto zložkou a zvyškom príjmovej časti rozpočtu, ako aj medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu. A je tu nakoniec aj prepojenie medzi rozpočtom ako takým a dôvodom existencie EÚ. To sú všetky témy, ktoré nutne jednoznačne vyvstali v našich diskusiách a nešlo tu o rozšírenie nášho mandátu, ale podstate každá z troch inštitúcií vždy, keď sme s nimi konzultovali, sa vyjadrila v tom zmysle, že by sme mali zvážiť aj tieto aspekty, či ten alebo onen aspekt, pretože napriek tomu, že to nie je priamo konkrétne téma viacných zdrojov, ale všetko to spolu súvisí, ak chceme mať celkový obraz. A ešte Jednu vec by som chcel zdôrazniť. Naozaj sme presvedčení o tom, že koncepcia spravodlivej návratnosti by sa mala prekonať, takisto by sa mala prekonať e, v podstate tá formula e, nulového súčtu. E, bola to v podstate slepá ulička, o ktorej sme sa dostali a o ktorej sa hodne diskutovalo. E, zblizujú sa názory na to, že EÚ nutne musí e, e, riešiť nedávne významné výzvy, musí napríklad mobilizovať investície alebo riešiť bezpečnostné a migračné otázky a to sú dôvody preto, že výdaje EÚ by sa mali zamerať na spoločné verejné blaho. Ak chcete, tak sa môžeme vrátiť, ale v podstate sa musíme neobracať iba do minulosti, ale obracať aj do budúcnosti. A ak e, chceme mať tú klasickejšiu víziu, EÚ asi nie je obrovským mechanizmom redistribúcie. Je tu aj táto zložka. Samozrejme, to je platný argument, ale predovšetkým tu ide o mechanizmus, ktorý má poskytovať našim občanom tovary a služby verejného blaha a také verejné tovary a služby, ktoré dnes sa nedajú poskytnúť e, na úrovni jednotlivých členských štátov. A to, čo sa udialo za posledné dva roky v súvislosti s rôznymi krízami, Každá z týchto kríz bola vnímaná ako núdzová situácia, ale každá z nich zároveň jednoznačne bola povahy štruktúrálnej núdzovej situácie, ktorá bude trvať dlhšie. A to znamenalo, že v našom, našich úvahách musíme sa presunúť e, a riešiť otázku toho, čo je verejné blaho, ktoré má EÚ poskytovať a aké finančné podmienky preto budeme mať. A samozrejme, tu hovoríme o verejnom blahu, ktoré musíme asi serióznejšie a hlbšie prehodnotiť, možno v blízkej budúcnosti. Napríklad hovorím o obrane Európskej únie. E, Nedávno v tlači sa som čítal článok, kde sa hovorilo o tom, že je potrebné tzv. detoxifikovať rozpočet, e, očistiť ho od toho jedu e, koncepcie spravodlivej návratnosti. E, to musíme prekonať a musíme hľadať spoločné záujmy a prínosy a nezameriavať sa na maximalizáciu predalokovaných spätných tokov a minimalizáciu národných príspevkov, ktoré sú vnímané ako drahé transfery a nie ako investície do spoločného blaha. A bol som veľmi rád, keď pán komisár Oettinger uviedol príklady. Myslím, že to bolo na vypočutí v Európskom parlamente tento týždeň, keď uvedol príklady Bádenska-Württembergu, e, ktoré priamo aj nepriamo požívajú výhody jednotného trhu a politiky súdržnosti a e, druhého, kole, e, akéhosi druhotného efektu e, inteligentné investície sa skôr či neskôr vrátia, oplatia a že sa to nejedná iba o altruizmus. To sú dôležité správy, ale samozrejme programy, ktoré čerpajú aj prostriedky, musia byť nastavené tak, aby boli využité v celkovom záujme EÚ. A nechcem hovoriť veľmi dlho, aj je to v záujme vás všetkých, pán predseda, e, ak dovolíte, e, moji traja kolegovia v skupine dostanú teraz priestor, aby doplnili moju prezentáciu a nebudem zachádzať do detajlov toho, čo by mohlo byť nové v rámci zdrojov. Poviem len toľko, že sme ich zoskupili. Spravili sme dôkladnú odbornú analýzu jednotlivých potenciálnych nových vlastných zdrojov a zoskupili sme ich Prvá skupina, prípadné nové vlastné zdroje, ktoré súvisia s vnútorným trhom a daňovou koordináciou. Skupina 2, prípadné nové vlastné zdroje, ktoré súvisia s energetickou úniou, životným prostredím, klímou alebo dopravou a politikách v týchto oblastiach. Moji kolegovia e, sa k týmto bodom vyjadria e, detálnejšie. A na záver by som chcel povedať, niečo o úlohe Európskeho parlamentu. Dnes ráno pred týmto stretnutím som dal kópiu záverečnej správy o odporúčaní pánovi prezidentovi Šulcovi a dohodli sme sa, že zverejnenie správy samozrejme nie je koncom tohto procesu, aj keď to je asi koncom nášho príspevku do tohto procesu, ale dúfam, že to bude milník a snáď ďalší katalizátor v prebiehajúcich úvahách a rozprávach. A chcel by som pochváliť tri inštitúcie, pretože možno pri príležitosti práve tejto práce objavili nový formát spolupráce troch inštitúcií. Pokiaľ viem, boli tu preslávené známe správy o menovej únii, revízia finančného nariadenia po kríze, veľmi, veľmi závažná práca, ale pokiaľ viem, toto je poprvýkrát, kedy skupina, ktorá bola ako politická, tak aj technická, bola zložená s nominantou troch inštitúcií a dúfam, že toto bez toho, aby som zatiaľ vys- dával nejakú politickú zodpovednosť jednej z troch inštitúcií, snáď sa to môže ukázať ako model pre akúsi predbežný základný konsenzus, uh, na ktorom sa budú vedieť dohodnúť tri inštitúcie. A za toto by som sa ešte raz, pán predseda, chcel poďakovať vám za vašu nepretržitú a presvedčivú podporu našej práce a poďakovať sa celému rozpočtovému výboru za úlohu, ktorú bude naďalej zohrávať. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci, monsieur le président, pour... Ďakujem, pán predseda, za túto prezentáciu. Všetci si uvedomujeme, že táto správa je veľmi e, dôležitá, takisto aj jej odporúčania e, či konštatovania. A e, my sme tu vlastne ako svetkovia tejto správy a budeme to komunikovať všetkým inštitúciám. Parlament sa bude zaoberať toto správou a e, bude robiť pre, všetko preto, aby čl- rozpočet EÚ bol čitateľný, a aby ho vedel čítať nielen členské štáty, ale aj občania. Povedali ste, že vaši kolegovia, traja členovia, e, ktorí e, vás sprevádzali, najprv dám slovo Guy Ferhofštátovi, pretože o 10. bude mať konferenciu predsedov výborov. Najprv by som sa chcel ospravedlniť eh, pánovi Kalfinovi a ostatným kolegom za to, že sa ujmem slova skôr ako oni a že teda budem eh, hovoriť, ale najprv by som chcel poďakovať Máriovi Montimu. Myslím si, že veľmi dobre vyjadril názor parlamentnej delegácie a chcem povedať, Mario, že bez toho, že by, bez, váš, bez tvojho predsedníctva v tejto skupine by to bolo nemožné. Um, táto správa by sa nedala realizovať, pretože všetci sme si uvedomovali, že je veľmi ťažké vypracovať takúto hĺbkovú prácu na takéto citlivé témy v rámci troch inštitúcií, medzi troma inštitúciami, pretože, e, ako pán Monty povedal, tá procedúra by mohla byť akási šablóna pre ďalšie dôležité reformy, ktoré potrebuje Európska únia, pretože to dáva možnosť, e, že bude, sa navzájom pochopíme e, naše názory a nebudeme bojovať jedni s druhými. Vlastne je to spoločná snaha o to, aby sme našli spoločnú pôdu v tejto oblasti. Po druhé, čo by som chcel povedať, pán predseda, že z pohľadu parlamentu táto správa je vlastne ako štartovací bod pred um, viacročný finančný rámec, o ktorom budete hlas, uh, hovoriť v budúcom období. Okrem tohoto však môžeme vidieť ako štartovací bod uh, rokovania o Brexite, ktoré začnú. Myslím si, že v tom uznesení, ktoré práve pripravujeme v parlamente ohľadom rokovaní o Brexitu, tak, že v to... bude sa o tom diskutovať na konci februára, začiatku marca. A má sa to schváliť po spustení článku 50. Myslím si, že potrebujeme, e, že časť uznesenia sa bude venovať aj tejto správe pretože v tej správe sme vlastne hovorili aj o tom, aké môžu byť dôsledky samotného Brexitu. A jedna z dôsledkov bude, že už nebude žiadny rabat. A ak už nebude rabat, tak potom už nebudú diskusie o rabate. A toto je e, logika. Logické. A viete o tom, že viete, že logika politika sa nie často majú radi. E, niekedy je istá tenzia napätie medzi logikou a politikou. Ale toto je zaujímavá časť tejto správy, pretože hovorí o tom, ako eh, možno vnímať Brexit a aké dôsledky to môže mať na budúci viacročný finančný eh, rámec eh, ohľadom rabatu a ohľadom príjmov. A ďalšia vec je, že toto je prvý pokus, o ktorom ja viem, kde sa snažíme lepšie pochopiť e, veci ohľadom spravodlivej návratnosti. Ako pán Monty povedal, nechceme e, otravovať týmto celú diskusiu a znepríjemňovať ju. Prečo? Lebo my sme vám tu prezentovali odporúčania, je to návrh, kde hovoríme, e, hrubý domáci príjem, čo je vlastne priamy príspevok členských štátov do EÚ, to nezmizne, ale to obmedzíme. A nahradíme to istým koši, košom. A v tomto, košo, v tomto koši musíme mať e, ko, e, spotrebu, produkciu a znečisťovanie. A tento koš musí byť e, stanovený tak, že to automaticky vytvorí rovnováhu na strane príjmov pre jednotlivé členské štáty EÚ. Pretože ak riešite výrobu, tak určite je tu veľa krajín, ktoré budú prispievať viac od tohto košu. Takisto, keď riešite e, spotrebu, tak potom tu bude tiež mnoho krajín, ktoré vlastne e, dávajú svoj príjem EÚ. No a potom znečistenie, tak potom tu budú iné členské štáty. E, tá myšlienka je taká, že tým, že vytvoríme tento kôš, vytvoríte vlastné zdroje, ktoré sú prepojené so znečistením, spotrebou a konzumáciou, spotrebou, tak vytvárate tým rovnováhu, ktorá e, je e, dôležitá pre zavedenie novej rovnováhy do systému. A ak potrebujeme zaviesť novú rovnováhu do tohto systému, tak potom musí to byť aj časovo obmedzené. Časovo obmedzené, aby to potom mohlo zmiznúť e, po nejak krátkom období, pretože toto je tiež typické pre politiku, že niektoré dočasné opatrenia v politike sa môžu stať väčšnými opatreniami. Takže toto po tretie. Ja mám takisto veci, ktoré by som chcel ešte povedať, ale vidím, že Alan už sa pozeria, pozera na prílohu 4 tejto správy a určite vám bude o tom hovoriť. Mm. Bola to naša úloha, aby sme dali do tejto správy informácie o, o, um, o znovu nastolení jednoty um, rozpočtu. Tam je tabulka parlamentu však. Áno, um, rozpočtový výbor, hovorí pán Artvi. A preto sme nastojili na tom, pán predseda, aby tá správa tam, aby tá tabulka tam bola. Áno, mali sme isté pochybnosti ohľadom istých číslo, čísiel. Pán Monty hovorí, e, ja vám súbujem, pán predseda, že správa, táto, táto strana v tejto správe sa bude nachádzať aj v kopiach, ktoré odovzdáme iným inštitúciám. Ďakujem, Mário, za tú prácu, ktorú ste odvedli. E, myslím si, že pre mňa to bola veľká časť e, s vami pracovať. Ďakujem. Merci, Guy. Ďakujem, Guy. Pán Kalfin. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať pánovi Montimu za to, že viedol túto prácu. A ja to vidím tak, že to nebolo moc ťažké, pretože cel, tá pracovná atmosféra pracovnej skupine bola veľmi dobrá. A pracovali sme eh, v rovnakom duchu. Eh, chceli sme, aby eh, rozpočet EÚ bol efektívnejší a transparentnejší. A myslím si, že to nás privedlo ku konsenzu, o ktorom hovoril pán predseda skupiny. Najprv by som chcel poďakovať všetkým kolegom v parlamente a sekretariete, pretože my sme toto robili e, rok a pol. E, mnohokrát sme potrebovali ko koordinované pozície a parlament bol zastúpený v, v skupine na vysokej úrovni. E, naša inštitúcia bola dobre informovaná a informovali sme aj o tom, čo sa deje a to bol naozaj výsledok dobrých, to, to bol predpoklad dobrých výsledkov. Ehm, nebudem hovoriť e, až tak o obsahu tejto správy, ale ja by som e, spôr, skôr spomenul dve také politické veci. E, po, skúsme považovať túto správu za scenár. Rozpočet bude lepšie manažovaný, efektívnejší, a je tu cieľ, že aspoň polovica vlastných zdrojov by malo, mala byť generovaná e, prídavnými zdrojmi a my máme návrhy pre tieto zdroje. E, je tam za tým veľmi dobrá technická analýza. My sa v tejto správe snažíme robiť to, že to je naozaj realizovateľný scenár. E, nemení zmluvy, nepresúva právomoci nemáte e, žiadne e, zrušenia princípu subsidiarity, čiže e, toto všetko sme zohľadili v tejto správe. A preto by som povedal, že tento scenár, ktorý navrhujeme, je realizovateľný. A keď rozmýšľame o tom, čo by sa dalo urobiť v budúcnosti, je to veľmi dobrý nástroj, ale e, medzi tou správou a politikou e, je ešte dlhá cesta. A mali by sme prekonať túto cestu. Samozrejme, mali by sme po nej ísť vďaka spolupráci s inými inštitúciami, ale aj s národnými e, parlamentami, médiami, expertmi, regiónmi, pretože rozpočet, európsky rozpočet stále zostáva takou vecou, ktorý mnohí nechápu a daňoví poplatníci by mali vedieť, za čo platia a kam idú ich dane. Takže táto mm, diskusia, že by sme implementovali uh, tento scenár do politik, že by sme to mali robiť spolu s inštitúciami, s Európskym parlamentom, s jednotlivými aktérmi a s regiónmi. Takže toto je scenár A. Ale skúsme ísť za hranice tohto. Naozaj je tam všetko, čo potrebujeme pre európsky rozpočet? Myslím si, že nie. Uh, a keď hovoríme o systéme verejných financií v Európe, tam patria národné rozpočty, európsky rozpočty, potom ďalšie témy, ktoré sa vyskytnú, napríklad e, rozpočet eurozóny, e, daňové schopnosti, daňové kapacity eurozóny. E, nemáme rovnakých daňových poplatníkov pre všetko to. Čiže mali by sme to vidieť aj z takého širšieho aspektu ako verejné financovanie, verejné financovanie, financie by, mali byť, e, by malo byť efektívnejšie. A toto je ďalší scenár, ktorý by sme mali prepracovať. Tu nejde o zdroje a o tom, že zlepšíme súčasný rozpočet, ale znova by sme mali e, rozmýšľať za hranice toho klasického rámca, ako nezaťažovať ešte viac občanov a ako spôsobiť, aby európske financie boli efektívnejšie a aby ten rozpočet sa dostal, tie príjmy na správne miesto a aby sme dali občanom to, čo očakávajú. A to, to môže urobiť aj európsky rozpočet. Napríklad migrácia a politika, migračná politika. Um, nech, podľa mňa nie, neexistuje členský štát bez toho, bez toho, že by sa robili koordinované že by sme realizovali koordinované úsilie. Čiže najprv by sme mali začať tým, ako by mali vyzerať verejné financie. Um, je tu otázka národných rozpočtov a ako e, sa to bude doplňať s európskym rozpočtom a potom aj flexibilita. Um, ako by európsky rozpočet mohol riešiť e, problémy, e, ktoré sme mali napríklad po prijatí viacročného finančného rámca. E, ja by som potom tu spomenula aj ambicioznejší scenár, ďalší scenár, a to by už požadovalo isté zmeny v zmluvách. Malo by to politické mm, vyžadovalo by to politické úsilie v členských štátoch, ale zaslúži si to, to vyvinuto úsilie. Naozaj si myslím, že európske inštitúcie e, by e, mali prehlbovať tú tému verejných financií e, v jednotlivých častiach. No a na záver by som povedal niečo k časovému harmonogramu. Bol tu už spomenutý Brexit a myslím si, že je tu viacero faktov, ktoré vytvárajú isté možnosti, ak teraz zmeníme európsky rozpočet. A E, bude to, téma Brexitu bude ťažká, hlavne z hľadiska rozpočtu, pretože ako riešiť teda to, že aby odišlo Spojené kráľovstvo? Nemôžeme len povedať, že Briti boli zavádzaní a skrátka zle hlasovali a uvidíme, čo sa stane. Ak Európsky rozpočet e, nebude pochopiteľný pre daňových poplatníkov, tak budeme mať problémy. A potom tu bude ďalšie riziko, že v ďalších členských štátoch sa objaví podobná verejná mienka ako vo Veľkej Británii. Čiže Brexit je uh, tá téma, ktorá nás vyzýva k tomu, aby sme lepšie vysvetlili európsky rozpočet občanov. Brexit je veľmi silný faktor a potom ďalší. E, ďalšia téma, príprava viacročného finančného rámca. Ako som mm, ako viem, tak Európska komisia teraz pripravuje e, procedúru rokovania. Možno, že už na budúci rok e, sa o tom bude diskutovať medzi troma inštitúciami. A neviem, či a kedy sa príjme e, v legislatívnej procedúre viacročný finančný rámec. Určite to bude trvať nejaký čas. E, v každom prípade e, my sa znova vrátime k rovnakému problému. Čiže tu je istá možnosť, isté miesto, čiže medzi toto chvíľou a medzi prijatím budúco finančného rámca, to bude tak za dva roky, to je čas na to, aby sme si premysleli ambicioznejšie zmeny, alebo nie až tak ambiciozne zmeny, ak nám to nedovolí politická situácia. Čiže ešte raz chcem poďakovať každému za prácu na tejto správe a myslím si, že toto bude nástroj, ktorý e, bude môcť použiti, byť použitý na to, aby sa zlepšili verejné financie. Ďakujem. E, teraz na slovo pánovi Alanovi Lamasúrovi. Ja by som chcel takisto dať poctu pánovi Máriovi Montimu, nielen za to, že dvorilu prišiel k nám, ale že sa zúčastnil na e, práci e, na, v tej, tejto skupine na vysokej úrovni a bez neho by sme nemali text, ktorý bol prijatý jednomyselne. Dobre, tam boli možno malé výhrady ohľadom poznámky pod stranou, mm, ohľadom nejakých návrhov, ale z politického hľadiska je veľmi dôležité, aby ste si naozaj overili, že v tých odporúčaniach sú naozaj tie návrhy, o ktorých hovoril už parlament pred niektorými rokmi. Pretože e, sú tam niekedy návrhy, oficiálne návrhy, mm, ktorý Januš Levandovský ako komisár e, už spomínal v roku 2013. A tieto návrhy nezavezujú len mm, Európsky parlament a komisiu, ale vyšli z orgánu, v ktorom malo zastúpenie aj rada. Rada, ktorá odmietla otvoriť túto tému v roku 2013, ale ktorá tentokrát bude musieť otvoriť túto tému, najmä e, pretože sú tu ďalšie finančné výhľady. Chcem vám pripomenúť, že e, tento dokument je zásadný. E, vo, vo veľkých verejných diskusiách sa o tom skoro vôbec nehovorilo. A e, táto téma je vlastne jedným veľkým defektom v tom brnení Európskej únie, pretože Európska únia sa chce rozrastať a potom chce um, financovať veľké svetové politiky nejakými almužnami. A toto je uh, téma parlamentu. Samozrejme, vý, rozpočtový výbor musí presvedčiť parlament, potom parlament musí presvedčiť Európsku komisiu a teraz sa tá debata dostane do rady. Ale pritom si dobre uvedomujeme, že keď hovor, keďže hovoríme o daňovej oblasti, tak e, rozhodne o tom rada, rozhodne jednomyselne, parlament môže mať svoje stanovisko, ale toto stanovisko politicky nezavezuje radu. A to znamená, že sa ten politický boj začne hneď teraz. A to v takom prostredí, ako už hovoril Guy, alebo Ivajlo, kde vládne euroskepticizmus. Ten neexistuje len v Spojenom kráľovstve. Je tu klíma, ktorá nie európskym politikám. A keď nejaký politik v jednej vete spomenie slovo rozpočet a Európa, tak môže si byť istý, že sa ľudia, nepo, nepo- že sa ľudia nepostavia a nezačnú mu tlieskať. Um, čiže všetci politici, aj médiá, aj verejná mienka do nekonečna opakujú, že ak chcete navýšiť európsky rozpočet, tak potom ešte viac zaťažíte verejné financie, zaťaženie daňových poplatníkov, pretože sú to stále tí istí daňoví poplatníci, čo spomenul už aj môj kolega Mario Monti. A toto je vec, ktorú by som chcel teraz oznámiť nahlas. My si uvedomujeme v skupine na vysokej úrovni, že tu musíme otvoriť novú politickú dimenziu. Nebolo to v našom mandáte, alebo sme to neotvor, ne, neurobili, ale naozaj potrebujeme novú politickú dimenziu. A to musíme ukázať, že, že e, každé jedno euro, ktoré sa vynaloží v Bruseli, um, spôsobí, že sa ušetrí 1 euro, bačo viac, 1 euro aj viac v národných kapitáloch, v národných imaniach. A toto je princíp subsidiariety. A e, je veľmi zaujímavé, a toto je e, veľký nedostatok našich zmluv. My sme dali do zmluv princíp subsidiaritu a do Lisabonskej zmluvy sme dali procedúru, ktorý umož- ktorá umožňuje národným parlamentom overiť si, či princíp subsidiarity sa dobre uplatňuje. E, je tu tá zelená karta, žltá karta a tak ďalej. Ale neaplikuje sa to na e, právne kompetencie. A doteraz žiadna inštitúcia ani rada, ani, čuduj sa svete komisia, ani parlament sa vôbec systematicky nezaoberala e, rozpočtovou dimenziou princípu subsidiarity. Mali by sme mať procedúru, podľa ktorej, keď sa rozhodneme, že napríklad o tejto chvíle bude spoločná azylová a migračná politika, ako sa to stanovuje v zmluvách a tak, ako už sa to dva roky chaoticky a komplexne aplikuje. A keď sa teda rozhodneme a urobíme takéto rozhodnutie tohto typu, tak sa musíme ubezpečiť, že Únii odozdávame nielen kompetenciu, ale aj Eh, ľudské aj finančné zdroje, aby túto kompetenciu mohla realizovať. Ak nie, no tak potom hm, všetci budú sklamaní, verejná mienka bude sklamaná, pretože Európa um, nerealizuje svoje ciele, ak spôr po anglicky to deliver. Čiže um, príjmajú sa rozhodovania, stanovujú sa cieľa, a keďže nie sú prostriedky, tak sa nič nestane. Uh, stane sa to možno príliš neskoro alebo len v malej miere. No a potom, podľa môjho návrhu, musíme overiť. Vždy, keď sa vytvorí nejaká, nejaký správny orgán v EÚ, nejaká agentúra, um, tak táto agentúra alebo orgán musí mať potrebné prostriedky na to, aby vykonávala svoje kompetencie, ale e, musíme sa aj ubezpečiť, že na národnej úrovni alebo na subnárodnej úrovni, e, tie e, prostriedky sú e, redukované proporčne. A toto sa nedialo. Napríklad, keď sa otvorila zahraničná služba EÚ a dbali sme na to, aby sme poskytli ľudské zdroje, 3000 či 4000 osôb, diplomati to boli, ale v takej veľkej krajine ktorú poznám dobre, um, minister zahraničných vecí zaručil svojim odborom, že nestratia, neprídu ani o jedno miesto, vtedy, keď sa vytvárali zamestnanecké diplomatické posty na európskej úrovni. Čiže došlo k duplikácii. Tu v rozpočtovom výbore vidíme návrhy e, nákupu budov pre Európsku zahraničnú službu v Pekingu aj v Tokiu. Čiže toto znamená, že v Tokiu bude 29. ambasáda. A my sme ma, chceli mať jedinú európsku diplomatickú sieť, ale popri tom si nechávame národné siete diplomatov. Potom sú tu malé krajiny, nebudem ich spomínať, boli ťažko postihnuté finančnou krízou 2008-2009 a zrušili nejaké ambasády v zahraničí, ale potom, keď sa e, to vylepšilo, tak znova otvorili tie ambasády, ktoré vôbec nepotrebujú. Čiže toto e, bol cieľ, ktorý padol. My sme chceli potom aj urobiť istú fúziu našich konzulárnych služieb je fakt, že chceli sme to tak, že v afrických krajinách bude eh, mm, povedzme misia konzulárna eh, nejakého štátu, ktorý od 19. storočia má privilegované vzťahy s týmto štátom a on bude zabezpečovať konzulárnu službu pre ostatných 28 štátov. A na to sme úplne zabudli. Potom agentúra Frontex. My sme navýšili rozpočet na 500 miliónov a zmenili sme to na Európsku porančnú službu. Ale musíme dbať na to, aby e, samozrejme e, tu boli títo ľudia, ale potom zredukujme teda aj počet národných pohraničných stráží. A to sú otázky, e, ktoré si nikto nekladie. Ehm, Viete, a to sú návrhy, e, ktorým, e, na ktoré reagujú národné štáty veľmi histori- hystericky. A takisto aj ministri na to reagujú nepriatelia. E, samozrejme, zároveň musia dbať na to, aby mali value for money. A potom sú tu aj národné záujmy. Čiže je to dobrý argument, aby povedali, že áno, ja zredukujem úradníkov, počet úradníkov u nás, pretože uh, Eh, sú tu európsky eh, úradníci a úradníci spoločenstva. A tí najlepší eh, úradníci na štátnej úrovni potom môžu mať možnosť uplatniť sa na európskej úrovni. Ja som tu spolo, spomenul spoločnú migračnú a azylovú politiku, to platí tiež. Takže doteraz žiadny členský štát neargumentoval v tomto duchu. A je to tak, ako keby členské štáty súhlasili s tým, že e, presunú nejakú kompetenciu na EÚ v rámci zmluv a v, v každom návrhu sa hovorí, že rešpektujeme tie zmluvy. Zdá sa, že e, tie členské štáty E, síce presúvajú právne kompetencie, ale nechajú si ľudské a finančné zdroje, tak by potom mohli uh, realizovať svoje kompetencie. A s tým treba skončiť, pretože ak chceme mať podporu verejnej mienky ohľadom uh, tejto citlivej témy, tak musíme byť schopní uh, predložiť dôkazy, že keď sa jedno euro minie v Bruseli, tak jedno euro a viac sa ušetrí v národných rozpočtoch. A niektorí hovoria o tom, že toto spôsobí, že sa ušetrí až 28 eur v členských štátoch, teda za toto 1 euro vynaložené v Bruseli. Takže e, samozrejme tu treba do tohto zaangažovať ďalšie autority, ďalšie orgány, aby, aby sme mohli zaviesť e, e, túto rozpočtovú dimenziu subsidiarity E, my totiž to stále stavíme Európsku úniu a toto je filozofia princípu subsidiarity, že niektoré kompetencie, len niektoré, ktoré sa naplánovali v zmluve, tak sa účinnejšie realizujú na európskej úrovni. Takže prosím vás, organizujme to, aby sme to overili. Ďakujem. Vy ste mali misiu ohľadom vlastných zdrojov. Európsky parlament sa mal uzdraviť z takej svojej rozpočtovej lahostajnosti, že vraj sa nezaujímame o finančné prostriedky, ale my si musíme robiť starosti aj ohľadom výdavkov. Takže ďakujem za tieto prezentácie, vážení páni. Teraz dáme slovo členom výboru pre rozpočet a najprv našim dvom stálym spravodajcom ohľadom vlastných zdrojov, Januš Levandovský. A chcem ešte upresniť, že sú tu isté okolnosti, ktoré sme nepredvídali. Žiaľ, nemáme, nemáme tlmočenie z polštiny. Ja nebudem protestovať. Zvládnem to. Ďakujem za príspevky, prezentácie a za túto veľmi ťažkú úlohu, ktorú ste vládli. Myslím, že to bola jedna z najťažších úloh eh, pripraviť takúto správu v súčasnej klíme v Európe. Tá ľahšia časť je samozrejme kritické posúdenie súčasného systému. V správe máme aj náznaky toho, čo dobre funguje, ale to je správne. To sú napríklad príspevky z um, hrubého národného dôchodku. Potom sa tu hovorí o rôznych e, účtovných systémoch v EÚ, ktoré sťažuje porovnanie medzi členskými štátmi. Za veľmi užitočné považujem ten mm, koncept pridanej hodnoty. To je to jediné, čo nám pomôže pri tom spravedlivej návratnosti a diskusii o rozpočte z Bruselu. To otravuje tú debatu. Najzaujímavejšia časť, ako povedal Alan, bola pre mňa prezentácia kandidátov na príjem, pretože to je porovnanie s našou prezentáciou z roku 2011, kde sú viac menej rovnaké kritéria a východiska. Žiadna zmena zmluvy, žiadne zvýšenie poplatkov a pravdepodobne tí istí veteráni vrátane Stefana, ktorí chcú mať túto štúdiu realizovateľnosti. Elektrika, paliva, to sa tu riešilo veľmi slabo v roku 2011 a okrem toho samozrejme je tu snaha vyrovnať sa s realitou, novým vývojom, novým vývojom a novými zodpovednosťami EÚ v oblasti bezpečnosti, migrácie, vonkajších zodpovedností, finančných nástrojov, ktoré sa uplatňujú vo väčšej miere, než tomu bolo doteraz. Alebo FC v akcii, trust funds a ich kritické posúdenie a rozpočet eura. Je to všetko príležitosť podľa mňa a myslím si, že zjednušenie strany príjmov e, tu má mnoho príležitostí. Samozrejme, po roku 2020 po Brexite budeme mať nižší príjem 5-6 miliard eur, to je tá net situá- čistá situácia alebo neto príspevok Británie. Takže je to Eh, realistické, obozretné a veci závisia aj na politickej vôli. Je to proste politická vôľa, ako budeme pokračovať, akým smerom. A politika je o percepcii, o vnímaní a dôveryhodnosť únie respektíve pridaná hodnota európskeho rozpočtu pomáha dostať sa vpred a potrebujeme nové príjmy, ktoré by znižovali tú stránku príjmov z hrubého národného dôchodku. Myslím, že ste úlohu výborne zvládli. Ďakujeme vám, splnili ste to na jednotku. Teraz musia nastúpiť politici. Ďakujem teraz, Jean Depré. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Ako všetci, e, ktorí hovorili predo mnou, e, chcem poďakovať pánovi Montimu aj ostatným, e, pretože toto je veľmi kvalitný dokument a, a to vďaka tomu, že všetci úžasníci na tom usilovne pracovali. Chcem to privítať aj preto, lebo je to naozaj ojedinele vidieť na európskej úrovni, vidieť takýto technický dokument a pritom čitateľný. E, viete, nemusíte e, byť profesionálom aby a vyznať sa v spoločenstve, aby ste pochopili, o čom sa tu hovorí. Čiže naozaj chcem zablahoželať za tento dokument, ktorý je na vysokej úrovni z technického hľadiska, ale aj veľmi čitateľný. Takisto chcem uh, zagratulovať za politickú inteligenciu tohto dokumentu. Je realistický pretože zostávame v rámci zmluv e, a nechceme hneď meniť e, zmluvy so všetkými následkami, ktoré to sprevádza. A mnoho e, rečníkov to už povedali, že zostávame v rámci rozpočtovej neutrality bez toho, že musíme no, ešte viac zvyšovať daňové bremeno. Toto je zásadný princíp. A samozrejme, ten, táto správa stále pripomína, čo to je rozpočet. Rozpočet to nie sú len zdroje. E, ide o zdroje, ktoré sú mobilizované preto, aby sa realizovali politiky. A hm, tá diskusia, ktorú vedieme o vlastných zdrojov, sa nedá oddeliť od diskusie o európskej povahe a o niektorých európskych politikách, ktoré treba realizovať. Po štvrté si myslím, že dokument uh, identifikuje uh, mnoho vecí. E, nie len, že bude musieť uh, rokovať o viacročnom finančnom rámci, ale Brexit bude mať aj isté následky na rozpočet a toto budeme musieť riešiť. Takže ja by som rád položil otázku pánovi predsedovi a tým účastníkom, ktorá ešte nebola položená a to rytmus, tempo realizácie a zavádzania do praxe. Súhlasíme s tým, že treba začať roz, e, rokovania o viacročnom finančnom rámci a o Brexite, aby sa otázka vlastných zdroj, zdrojov dostala do e, tejto debaty e, pretože sa to nedá oddeliť od rokovaní o finančnom rámci. E, no a potom aj otázka na pána Levandovského a ostatní. Môžeme si e, predstaviť progresívnu realizáciu mechaniky, e, mechanizmu vlastných zdrojov. Brexit spôsobí zníženie príjmov. Na to, aby sme kompenzovali toto zníženie, môžeme buď zvýšiť e, príspevky z hrubého domáceho príjmu, alebo potom zmeniť systém vlastných zdrojov. A takisto v rámci viacročného finančného rámcu môžeme zvoliť tú alternatívu, že navršenie štruktúrálnych zdrojov sa bude financovať vlastnými zdrojmi. Nie, nemôžeme povedať členských štátov o to, že e, zavedeme istý mechanizmus. Najprv budeme kompenzovať straty z výsledku Brexitu, ale um, potom navýšime rozpočty, ktoré sú, e, e, rozpočtové prostriedky pre politiky, ktoré sú prioritné. A toto je otázka, ktorú veľmi skromne e, adresujem na pána Montyho. Čiže môžeme orientovať istú časť reflexie na mechaniku progresívneho zavázania systému vlastných zdrojov. A potom v odseku, ktorý som si prečítal, hovoríte, že odteraz by sme mali identifikovať všetky zdroje, ktoré neboli, eh, ktoré sa nenachádzali v tom spise o nových vlastných zdrojov. Dávam príklad. Eh, komisia predložila návrh o to, že budeme mať predbežný systém autorizácií pre všetkých e, zahraničných e, príslušníkov, ktorí budú chcieť vstúpiť na územie EÚ. Toto predložila komisia. Samozrejme, môžeme to robiť ako Američania a povedať, že e, bude to stať 10 alebo 15 eur. A spoločné riadenie hraníc, to robia členské štáty, je to spoločná hranica a teda tie príjmy zo spoločných hraníc e, by mohli ísť do rozpočtu, pretože je to mechanizmus kontroly e, pre vstup do EÚ. Čiže mohli by sme mať všeobecný princíp a to, že všetky priame e, zdroje, ktoré sa vzťahujú na, aktu- na realizáciu politik, je to mechanizmus, ktorý je jednoduchý a ktorý by mohol byť aplikovaný. Takže, e, pán predseda a členovia komisie, moja otázka sa týka to, že toho, či môžeme mať e, takúto dynamiku a nie tak, že budeme mať hneď kompletný systém a či sa môžeme orientovať e, smerom k nejakému generál, e, všeobecnému princípu, že všetky e, zdroje, ktoré ešte neboli mobilizované, tak teraz budú a postupne sa budú zvyšovať. Ďakujem. Teraz e, koordinátor skupiny José Manuel Fernández. Sim, Monsieur le Président. Eu penso que uma das questões, eh, para além de, obviamente, como os meus colegas... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som chcel všetkým zablahoželať eh, za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli. A Le musím povedať, že máme úniu, ktorá má určitú mieru konvergencie a otázka do budúcnosti znie samozrejme, čo spravíme s európskym rozpočtom v tejto súvislosti. Vždy sme boli veľmi ambiciozni pri našich cieľoch a všetci hovoríme, áno, sme tu preto, aby sme kompenzovali HND, ale musíme mať istotu, Eh, aby sme nesklamali, napríklad keď povieme, že teraz máme tu na tú stratégiu 2020 a zmenu klímy, boj proti chudobe, eh, vzdelávanie, územná súdržnosť a podobne. A potom máme 1% HND a to nám musí stačiť, takže musíme jasne ukázať v našej práci, čo chceme urobiť s našim novým rozpočtom. Otázka vlastných prostriedkov musí byť aj podporená verejnou mienkou. To znamená, musíme ju vypočuť a musíme zohľadniť štátne rozpočty. A takto vzniká tá, hodnota tej, tá otázka tej pridanej hodnoty. A ja mám stále zatiaľ problémy toto definovať, a nebude to jednoduché dokázať, že jedno euro, ktoré sa vydá na úrovni EÚ na základe synergii, ktoré to vyvolá, že takéto jedno euro z európskej úrovne má väčšiu hodnotu, tak povediac, na základe rôznych E, úspor než jedno euro vydané z národného štátneho rozpočtu. Niekedy musíme e, použiť Európu aj ako protidôkaz. Napríklad, čo stojí, keď vydáme menej na európskej úrovni, čo to stojí, keby EÚ nič nerobila, keby neboli žiadne zodpovedajúce mechanizmy na úrovni EÚ ako napríklad mechanizmus hospodárskej a finančnej stability. A čo to prináša, keď máme spoločnú politiku, napríklad pri migračnej kríze? Takže niekedy e, so treba, e, treba pri argumentácii použiť opačný argument. Možno, že tento rok nie je veľmi vhodný na tento, te, tento rok nie je vhodný na takéto diskusie. Máme pred sebou voľby vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku. Uh, a to pravdepodobne zabráni tomu, aby sme mohli viesť takúto diskusiu. Prípadne by to tak mohlo byť a táto diskusia o vlastných prostriedkoch by tu mohla byť týmto zabrzdená. Ale vlastné prostriedky by mohli prispieť aj k tomu, že rozpočet bude pochopiteľnejší a tieto vyrovnávacie príspevky alebo rabaty E, to by sme potom mohli vyškrtnúť. Potom by bol aj náš rozpočet jednoduchší. A potom by som sa chcel ešte vyjadriť k tomu, čo povedal môj kolega Gérard Depré. Príjmy na úrovni EÚ by mohli byť aj príjmami z elektronického obchodu a vyberať nie DPH na úrovni EÚ, pretože v elektronickom obchode EÚ DPH uniká. Vieme, že tu dochádza k veľkým stratám a keď bude EÚ Čína ako jeden celok, tak potom naozaj by sme mohli toto DPH E, vyberať a použiť ho v rámci spoločného rozpočtu. A potom by sa to netýkalo len jedného členského štátu, ale všetkých členských štátov a takto by došlo k vyrovnaniu výpadku DPH z elektronického obchodu. Ale to je len jedna z možností rôznych príjmov, zdrojov príjmu, ktoré by sa mohli použiť, využiť v rozpočte spoločenstva. Ak nechceme meniť zmluvy, aj tu máme návrh a to je návrh, ktorý by nezaťažil daňových poplatníkov navyše, pretože nechceme žiadne ďalšie daňové zaťaženie. Aj to je veľmi dôležité. A potom efektívnosť, účinnosť. Museli by sme jasne povedať, že len vlastné prostriedky môžeme len pomocou vlastných prostriedkov môžeme realizovať naše priority alebo politiky a nezabíjať čas debatami e, o tom, kto viacej prispieva. Keby sme mali vlastné zdroje, vlastné prostriedky, by sme sa tomuto vyhli. Skutočné vlastné prostriedky, zdroje by e, mohli prekonať tieto rozdiely medzi neto prispievateľmi a neto poberateľmi lebo často je to jediná obava, ktorá ženie ministrov a potom sa nevenujú skutočnej diskusii o potrebných politikách EÚ. Ja sa chcem poďakovať celej pracovnej skupine a budeme vás prevádzať pri vašej činnosti a naozaj budeme pracovať na to, aby sa zrealizovala myšlienka skutočných vlastných zdrojov pri ďalšom MMF. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja chcem poďakovať tým, že poďakujem pánovi Montimu za vedenie tejto skupiny na, skupiny na vysokej úrovni. Ako už mnohí predo mnou povedali, z jeho jeho ruka dobre riadila činnosť tejto skupiny a bez toho by sme sa nedopracovali k tomuto výsledku a do tohto bezpečného prístavu. Máme teraz veľa informácií, ktoré musíme podrobne preštudovať, ako povedal pán Monty v rámci tohto svojho prvého mandátu. Táto časť zdrojov sa musí vnímať v kontexte rozpočtu a celkových prostriedkov, takže máme pred sebou ešte veľa práce. Rovnako by som chcel poďakovať aj zástupcom poslancov ktorí pracovali na tejto správe a ktorí prispeli k tomu, že sme boli vždy dobre informovaní a umožnili aj tomu, že poslanci prispeli svojimi názormi, pochybnosťami. A teraz máme dokument, na ktorý sme čakali. Máme základ, z ktorého môžeme vychádzať. Mám dve pripomienky. Poprvé, veľmi sa mi páčila tá veta o tom, že musíme detoxikovať jed E, detoxikovať, odstrániť jed, ktorý tu máme. A ja by som k tomu ešte pridala to, že v viacročnom finančnom rámci máme vec, ktorú často skúmame, pozeráme sa na to často, ale potom je tu, sú tu ďalšie rozpočty rámce, a to sú ročné rámce, tak tam nehovoríme o toxikácii alebo intoxikácii a členské štáty majú čísla na jeden rok a hovoria, ja mám toto a toto v národnom rozpočte na jeden rok, je to moje maximum, to je môj limit, to je tá výška, ktorú si môžem dovoliť minúť a mňa nezaujíma nič, ani žestký túr, ani nič, toto je môj limit, týmto sa musím riadiť a myslím si, že toto je ďalšia téma, ktorou by sme sa mali zaoberať v rámci vlastných zdrojov, ako už hovoril kolega Fernández, pretože tento jed z európskeho rozpočtu musíme odstrániť. Tiež sa mi páčilo to, čo tu zaznelo na adresu subsidiarity a jej vyjadrenie vrátanie rozpočtu. A to je možno téma, ktorá je ešte viac tabuizovaná. Keď sa pozrieme na výzvy a priority pred nami na stole ako Európska únia, tak ten rozpočet je, alebo ten príspevok 1% to jednoducho nestačí. A potrebujeme využívať aj vlastné zdroje, preto, aby sme vôbec mohli uvažovať o tom, ako to robiť. Verejné investície, ktoré potrebuje EÚ kríza spôsobená migráciou. To sú všetko veci, ktoré sa nevyriešia len politikou bez peňazí. Potom ďalšie výzvy, ktoré tu máme v oblasti bezpečnosti a obrany. To je ďalšia veľká priorita EÚ, ďalšia veľká téma, ktorá sa tiež nevyrieši pár miliónmi alebo miliardami eur. Stačí 1% na to, aby sme mohli riešiť všetky tieto problémy, veci, ktoré treba riešiť. A nakoniec chcem povedať, že sa obávam, že sú tu určité skupiny, ktoré sa chcejú zaoberať len výdavkami a zmenami výdavkov v tejto správe, pretože viem, že niektorí, aby sa nemuseli pozerať na druhú stranu, sa budú pozerať len na túto jednu stranu e, tejto rovnice. A to sú výdavky je to jedna z najdôležitejších správ, ktorá vznikla v EÚ a má dopad na ďalších 30 rokov. To je úplne jasné, aspoň my to vo výbore chápeme a budeme pracovať na návrhu tohto výboru, aby sme mali rozpočet, ktorý EÚ skutočne potrebuje a aby sme presvedčili euroskeptikov, že EÚ je veľmi dobrý výmysel, plán ľudstva. Ďakujem. A to bude aj tá pridaná hodnota výboru pre rozpočet, hovorí pán predseda, pán Kolmel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som chcel pánovi Montimu a jeho pracovnej skupine poďakovať za vypracovanie tejto správy. Myslím si, že je to správa, ktorá je vynikajúcou príležitosťou pre nás, aby sme, sa, aby sme viedli rozhodujúcu debatu o zásadných otázkach. A diskusia, debata znamená aj to, že musíme byť otvorení voči výsledkom, ktoré prinesie. Povedalo sa, že posilnenie a prevedenie financovania EÚ na vlastné zdroje že toto zjednoduší rozpočtový proces. Mohlo by a malo by, ale potom sa súčasne hovorí, že čas debaty a síce aký vysoký má byť rozpočet, to sa tým jednoducho zabije. Jedno totiž musí byť jasné, že ak výsku rozpočtu definujeme podľa vlastných zdrojov, prostriedkov, tak to je aj tá výška, výdavkov, ktoré máme k dispozícii bez ohľadu na to, čo ide. A ja myslím, že je dôležité, aby pri vytváraní rozpočtu sa hovorilo o druhoch výdavkov a výške, pretože inak ľahko skonštatujeme, že existuje veľký zoznam želaní, nápadov, ktoré sú asi aj dobré, ale všetky sa nedajú financovať. Nebude to tak, že tu, v tomto parlamente, sa obmedzíme na niektoré veci a povieme, tu nás zostanú nejaké peniaze navyše. To sa nedá. Takže ja tu vidím aj veľké nebezpečie v tom smere takého automatizmu, viac a viac peňazí vydávať. Pozrime si len to, čo tu doteraz zaznelo. Všetko sa nieslo v duchu toho, že máme dobré nápady, plány, ktoré treba financovať a že to, čo máme teraz v dispozácii, nestačí. A to je normálne, že tie prostriedky štátu alebo tie prostriedky EÚ nestačia na pokrytie všetkých želaní. Želanie je stále viac. Zoberme si príklad azylová politika. Tu sa tiež hovorilo, že výdavky EÚ majú vytvoriť pridanú hodnotu. To si myslím, že je samozrejmosťou. A potom kolegyne, kolegovia z tohto výboru vedia, že ja som za to, že v oblasti azylovej politiky skutočne by sme mali vydávať viac prostriedkov EÚ, ale vždy zdôrazňujem, že najprv musí existovať funkčná azylová spoločná politika. Ale kde je táto politika? Ja ju zatiaľ nevidím. To znamená, že skôr ako budeme hovoriť o financovaní, tak musíme vytvoriť preto základ. A tu si myslím, že ak budeme úprimní, veľmi často hovoríme mimo témy. Ja si viem predstaviť, že jedno UO vydané, najmä v polnospodárskej politike, prináša pridanú hodnotu v porovnaní s výdavkami členského štátu na polnospodárskú politiku. Tak to má byť. Ale toto hovorím ako zásadu, toto nehovorím, že by sme sa mali vzdať solidarity. Nie, ja som z Nemecka a Nemecko je neto prispievateľ a ja si myslím, že tie peniaze, ktoré vynakladá Nemecko ako neto pláca, sú dobre investované prostriedky na dobre fungujúcu EÚ. Ale pýtam sa, že či všetko, čo teraz financujeme cez obchádzku Brusel, musí tak byť aj financované. Ja si myslím, že tam vytvárame veľa zbytočnej byrokracie. Preto si myslím, že v súvislosti s touto správou by sme sa mali veľmi otvorene baviť o tom, čo znamená dobre fungujúca EÚ. Ako musíme štrukturovať, čo má naozaj financovať a za čo má byť naozaj zodpovedná. A keď na toto budeme mať odpovede, tak potom sa môžeme zamýšľať nad tým, či existujú lepšie možnosti financovania, než to, čo máme dnes. Myslím si, ak budem, môžem povedať troška euforický hurá, čas debaty odpadne, lebo EÚ má vlastné zdroje, tak to bude podľa mňa kontraproduktívne pre kritickú analýzu toho, čo máme robiť. A to je otázka, čo má EÚ vlastne financovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, čas beží. Pán Tár, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi Montimu aj pánovi Mamasurovi aj všetkým ostatným, ktorí sa podiali na príprave tohto dôležitého dokumentu. Poviem vám tajomstvo. Je to naozaj aktuálna téma, bolo mi to ukradnuté, pýtal som sa sekretárky, žiadal som sekretárku, aby mi to ukradla zase od iného e, člena rozpočtového výboru, čiže naozaj potom veľký dopyt. A stojí to za čítanie, samozrejme môžem povedať, že to trvalo dlhšie, ako sa očakávalo a tak ďalej, ale dobre, zabudnime na túto vec. Podľa mňa Európska únia ako teoretická koncepcia, nie ako inštitúcie, ale ako myšlienka nemôže existovať bez priameho prepojenia na občanov. A jedným z najhodnotnejších spojitok s občanmi je práve platenie daní a preto vždy, kde je to možné, sa snažím argumentovať a hovoriť, že európsky občania majú byť súčasťou tohto procesu, pretože momentálne sa platia dane v členských štátoch a potom vláda sa nejako rozhodne, čo s nimi spraví, s týmito peniazmi a tak ďalej. Ale toto priame prepojenie by nám zabezpečilo to, že Európa by bola vnímaná ako náš spoločný projekt a nie, že niekto niekde v Bruseli alebo niekto niekde v Berlíne alebo niekde inde niečo jednoducho s tým robí. Takže preto sa mi páči návrh daň z pridanej hodnoty. Už sa o tom dlho diskutovalo a je tu iba jedna otázka, ktorú by som rád položil. Zohľadnili ste aj regresný účinok takejto dane. A môžete očakávať, že v tých chudobnejších krajinách e, sa to stretne s väčšou kritikou, pretože to bude akási záťaž pre placov dane. A čo si myslíte, aby čo by sme mali spraviť preto, aby to bolo transparentnejšie, aby sme vytvor- zviditeľnili toto prepojenie inštitúcie občania, e, napríklad európska pridaná hodnota z príjmov? Ďakujem pekne, pán Tarón. Myslím si, že by sme e, mali e, Um, voči našim občanom hovoriť o spotrebe, ale nie je to ľahká úloha, ale samozrejme podľa mňa si to zaslúži skutočnú diskusiu. Pán Gajer? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja sa chcem najprv poďakovať a zablahožovať pracovnej skupine. Gratulujem vám, pán profesor Monty myslím si, že je to vynikajúci výsledok, veľmi stimulujúci a ďakujem aj našim trom zástupcom, ešte kolegu Ferhovštáta Lamasura Kalfiho. Myslím si, že ste prekonali naše očakávania s tým, čo ste nám tu teraz predložili. A ja som nadšený výsledkom. A teraz sa musíme postarať o to, ako z toho spravíme politiku. Viackrát sa už o tom hovorilo, že tu máme veľmi zaujímavé časové okno. Minule som si zobral mi, blízkych kolegov, tak povediac pod lupu a povedal som, prepačte mi to, že EÚ e bude slabšia bez E, UK a UK bude slabšie bez EÚ, e ale keď budete von, bude to oveľa jednoduchšie. A to si myslím je veľká pravda. Minulý rok na jar sme viedli túto diskusiu aj v Bruseli. Na túto tému bol tu nemecký minister financí, ktorý signalizoval veľké sympatie pre túto myšlietku, ale potom s úsmerom povedal, že pokiaľ budú Briti v Únii a budú sa môcť vyjadriť, tak budú to vždy brzdiť a dovtedy to bude vlastne nerealizovateľné. Teraz je jasné, že EÚ opustí Británia a teraz je tu tá hodina pravdy, lebo buď pán Štojbl dodrží svoje slovo a povie, áno, je to myšlienka, o ktorej sa oplatí intenzívne uvažovať a rokovať, alebo budeme musieť smutne skonštatovať, že sa doteraz len skovávali za Britov a teraz to až vyplave na povrch, či sa to dá zrealizovať alebo nie. Ja si myslím, že je to vynikajúca správa, ktorá e, zvecňuje diskusiu okolo vlastných prostriedkov a ako už mnohí z nás povedali, umožní vysadieť z rokovaní. Ja poznám tú diskusiu nielen pána Šojbleho, ale aj diskusiu jeho zamestnancov na ministerstve, ktorí tiež môžu diskutovať vždy tak, ako to potrebujú. A keď hovoríme o vlastných prostriedkoch, tak odpoveď Nemeckého ministerstva financí je, čo chcete, však máte vlastné prostriedky, vlastné zdroje, máte právo na tie peniaze, to vám nemôžeme odmietnúť, takže týmto sa vždy udusí tá diskusia o vlastných prostriedkoch a v tom momente, keď ide o viacročný finančný plán a ročný rozpočet, tak potom tam títo milí kolegovia sa tvária tak, ako keby to boli ich peniaze. A a malo byť čo najviac zostať v nemeckom rozpočte podľa nich. Takže je tu ten agitačný potenciál z našej strany, ktorý je obrovský, ale musíme sa chrániť aj predtým, alebo dávať si pozor na to, aby sme ten agitačný potenciál, ktorý je teraz e, v, e, v diskusii, aby ho nevyužili pravicoví populisti, pretože pre nich EÚ a dane to je to, čo milujú. A ja som sa pozrel, nevidel som tu nejakého európskeho kritika z tých politických strán, ktoré sú tým známe, nie sú tu medzi nami. To ma neprekvapuje, pretože keď ide o vecnú diskusiu, nemôžu argumentovať svojimi nezmyslami. Takže tá prvá diskusia, ktorú musíme vyhrať, je, že nám tu nejde, je to, že musíme dokázať, že nám nejde o ďalšie daňové zaťaženie, ale že ide o pre, e, premiestňovanie, zjednodušovanie, realokácie. A takto to musíme občanom vysvetliť, aby sme lepšie financovali európsky rozpočet. A mňa to menej trápi ako kolegu Kolera, pretože ja to chápem tak, že tie horné hranice toho, čo EÚ bude robiť a financovať, je niečo, čo dohodnú inštitúcie a to, ako my rozvinieme vlastné prostriedky a ten ich rozsah, tak na, samozrejme o to klesne príspevok jednotlivých členských štátov. To bude predsa také vzájomné vyvažovanie. A potom to znamená, že zostanú aj prostriedky v národných rozpočtoch, ktoré sa uvoľnia a pod čiarou by to neviedlo k nejakému hmatateľnému ďalšiemu daňovému zaťaženiu. Ďalšia vec, ktorú ja považujem za dôležitú, a to hovoril Jose Emanuel, to vieme jednoducho dokázať. Vieme, ako vyzerajú náklady, keby sme nemali EU a euro všetko sa toto už spočítalo. Už sa spočítalo, čo e, je v zákonodárstve EÚ, aké služby poskytuje EO. Lamassur tam poukázal napríklad na e, určité aspekty veľvyslanectva alebo systém povolovania liekov a tu výrobca, či je japonský, americký, či európsky, ten má európske, by mal európske povolovacie konanie a takto prístup na európsky spoločný trh a týmto šetri, šetri 28 e, postupov v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi na povolovanie liekov. A takúto štúdiu sme mali a keď toto takto máte, tak získite obrovskú sumu tisícok miliard eur, čo sa ušetrí a to sa dá, a to by sme mali samozrejme využiť a poukazovať na to vždy v diskusii, stále na to poukazovať v diskusii, že samozrejme na jednej strane sú náklady na financovanie európskych politik, ale ide o to, aby to bolo transparentné a užitočné a efektívne a aby to prinieslo pridanú európsku hodnotu, ale treba poukázať aj na to, že to, že máme EÚ, to samo o sebe predstavuje obrovské znižovanie nákladov. Tieto dve veci považujem za dôležité, tie treba zdôrazňovať, to musia všetci používať neustále, najmä tí, ktorí sú za týmto návrhom a určite veľa politických skupín, ktoré sú ochotné dať údernú silu Montyho správe a tým treba začať. Musíme takto komunikovať s médiami a aj tu v parlamente a keď média po tom tom dlhom marazme e, každoročného rokovania o viacročnom finančnom pláne E, kde sa hádalo o tom, koľko peňazí kto prispieva, koľko si donesie domov, keď rokujú ministri financí. Ak by sme len toto dokázali zmierniť v dôsledku Montyho správy, tak si myslím, že novinári by mohli byť spokojní, aj to pre nich veľká téma. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je pravdou, že ak chceme pokročiť, tak je asi potrebné prestať brzdiť, ale je otázne, E, do akej miery. Takže pani Tomá má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela obrátiť na pána Montyho aj samozrejme na zástupcov parlamentu, ktorí sú tu, naozaj môžem poblahoželať, pretože musím sa priznať, že som sa mýlila. Ja som vám neverila, ja som neverila, ja som bola veľmi skeptická. A, takže pred vami sa priznávam, že výsledok prekročil naše očakávania. A, priznám, že som sa milila. Takže blahoželám a ďakujem za odvedenú prácu. Naozaj si myslím, že dokument, ktorý ste nám predstavili, nám umožní otvoriť politickú diskusiu aj s národnými parlamentami, ako ste to povedali, viacerí z vás. Je to veľmi dôležité, pretože podľa mňa je to e, to niečo, čo nám môže, pomôže otvoriť dvere alebo odblokovať situáciu, umožní nám v podstate odblokovať situáciu aj na rade v rámci rámci prehodnocovania a preskúmania strandového hodnotenia viadočného finančného rámca sme mali viaceré diskusie aj s radou a jednoducho sme chceli len, aby v prílohe sa vôbec spomenula téma vlastných zdrojov pre budúci viadočný finančný rámec, čiže naozaj veľmi obozretne sme to žiadali a žiaľ, e, tá reakcia bola veľmi silná. Takže aj keď časť z vás, e, rady sa zúčastnila e, práce na tomto dokumente aj podpísaná pod ním. Myslím si, že jednomyselnosť, e, alebo teda aspoň ten elán e, na úrovni rady, čo sa týka vlastných zdrojov, nebude úplný, nebude sa týkať všetkých, takže ja si budem musieť ísť cez národné parlamenty. Takisto sa chcem poďakovať aj za tie kritériá, ktoré ste vyčíslili alebo vymenovali podľa jednotlivých vlastných zdrojov aj ohľad na základe transparentnosti, e, spravodlivosti a ďalších e, vecí. A je tu možnosť preskúmať jednotlivé zdroje a vybrať si to, čo sa nám páči alebo nepáči, na ktorom zdroji. A to je veľmi cenná práca, cenný dokument pre ďalšie diskusie, ktorým sa budeme riadiť Význam tejto problematiky je jasný. E, vyjadrím niekoľko otázok a pocitov, ale myslím si, že pre rozpočtový výbor celý, nielen pre mňa, toto je zásadná téma, pretože cez túto otázku by sme mohli, mohli vyriešiť tri problémy. Pán Lamasu, vy ste to povedali, ďakujem napriek tomu, že to je subsidiarita a um, súhlasím s viacerými vystúpeniami, ktoré tu zazneli. Uh, v tom zmysle, že to všetko platí za podmienky, že na európskej úrovni to nebude nielen efektívne, ale dostačujúce. Napríklad dnes, kam e, hovoríme o hraničnej stráži, ale nemyslím si, že tie prostriedky, ktoré sme dali navyše k tomu, stačia a zodpovedajú potrebám. Čiže ak na jednej strane na európskej únii niečo navýšime, na národnej rovni znížime, tak to nie sú už v žiadnom prípade optimálne podmienky, ale dnes tomu tak je. Takže áno, subsidiarita rozpočtová, áno, musíme to vnímať ako cestu vpred, ale samozrejme za podmienky, že to všetko bude efektívne a dostatočné. Druhý dôvod, ako to povedal kolegovia, už sa nebudem k tomu vracať, na sa o čiastku, o výšku nemôžeme to ostať len na tej istej úrovni, stále ak ostaneme na tej istej úrovni, tak nebudem môcť reagovať na výzvy. To všetci vieme, či to je druhá vec. A tretia vec, je to asi najdôležitejšie pre mňa, aj keď je to paradox. Pretože je to to, čo môže deblokovať situáciu. Dostali sme sa do akejsi perverznej logiky, že principiálny zdroj ako hlavný zdroj príjmov rozpočtu únie sú národné príspevky, ktoré predstavujú v podstate akýsi mechanický spôsob príspevkov a dochádza k regresii rozpočtovej. E, pán Kolman, prepačte, ale tu sa ani nehovorí o eventuálnom zvýšení. Hovorí sa o tom, e, nakoľko sa dajú znížiť tie národné príspevky. Takže to je naozaj zložitá diskusia a potom ešte zo pár vecí by som chcela spomenúť. Poprvé, e, hovorí sa, že stále platia tí istí. Nie, nie je to nutne tak. Práve, že to nie je nutne tak. Áno, e, daňové príjmy. A ďakujem pekne, Ivajlo, že si o tom hovoril, pretože je pravda, že otázka, ktorá, ktorú si kladieme, je práve tá, že to nie sú stále tí, ktorí platia. A ak tu má byť daňová e, spravodlivosť, e, to vaše prvé kritérium, to je práve spôsob, ako sa dostať z tohto závozu a ako to pán predseda prezent, diskutovať ako niečo sympatické? Nie, nie, práve že nie, lebo to nie je sympatické. Budeme o tom diskutovať, ale otázkou je, ktorú si musíme položiť. Ak chceme ten proces odblokovať, tak ktoré dane môžu naši občania vnímať ako sympatické? A sú také, pretože ja si nemyslím, ak nebudú naši občania s nami, a ja si myslím, že sa nám to jednoducho nepodarí, pretože to cez radu neprejde Nepriamo to prejde cez radu, ale musí to ísť cez občanov. Čiže naozaj musíme hľadať <laughs> sympatické dane. A oni existujú. Nebudem dlho diskutovať. E, nehovoríme tu iba o výdavkoch, hovoríme o prerozdelení zdrojov, prerozdelení aj toho, kto bude platiť za to, aby sa E, získali tie nové daňové príjmy. Áno, tá diskusia bude zložitá, takže nebudem to ďalej rozvíjať. Jednoducho otázka na pána predsedu Montyho, ale aj na nášho pána predsedu je následujúca. A to je bezprostredná otázka v zmysle postupu, v zmysle perspektív. Máme tu správu rozpočtového výboru, pán Levandovský a pán Depre E, sa tým budú zapodievať, predpokladám. Máme tu Máme tu dialog e, s národnými parlamenty a myslím si, že teda aj s občanmi. Priamo mm, diskutujeme s radou a obraciam sa aj na spolu spravodajcu, ktorý je môj obľúbený spoluspravodajca, ktorý bude pripravať budúci návrh viazočného finančného rámca. Takže máme nástroje, ako si to vy predstavujete, ako to vnímate celé, aký program, aké načasovanie tejto témy? Ďakujem pekne. Áno, pustíme sa do tých sympatických daní a spravodlivých daní a k tomu treba robiť aj osvetu. Pán Manka, ako posledný vystupujúci, nech sa páči. Predseda, pán Monty, vy a členovia vašej skupiny ste urobili jednu skvelú vec – vytvorili ste medzi nami pozitívnu atmosféru. Už to samo o sebe je obrovská výhoda, ktorú musíme využiť. Správu som si čítal včera v noci, lebo som dostal dokument neskoro a v jednom formáte, ja neviem, kde mi zmizol, verím, že pán Tarant takisto o tom nevie, samozrejme žartujem. K detailom sa dostaneme v nasledujúcich týždňoch. Som však rád, že pri vašej práci ste vychádzali aj zo zdrojov, ktoré poskytli akademici zo Slovenskej akadémie vied a z Viedenského inštitútu. Pán Monty, oceňujem, že ste objavili nový formát spolupráce medzi inštitúciami. Samozrejme uvidíme, aké budú mať, ako to budú brať inštitúcie, keď si to celé prečítajú, lebo aj pri pokračovaní v línii, ktorú ste rozbehli, môžu prísť a určite prídu aj prekážky. Spomínali ste o vašom príklade spoločnú zahraničnú službu, ktorá má prekážky v národných postupoch. Sú tu aj desiatky iných podobných príkladov a problémov. Musíme sa vyhnúť deformáciám aj takého formátu, že ak napríklad dnes znižujeme počet úradníkov v európskych inštitúciách o 1% a občania Európskej únie vidia fajn, znižujú o 2400 počet úradníkov, na druhej strane niektoré inštitúcie, aby túto úlohu splnili, tak prepustia aj tých, ktorí potrebujú, napríklad tlmočníkov, a potom títo tlmočníci chýbajú a tie isté inštitúcie ich zamestnajú externe. Ale vykazujú, že splnili úlohu a ešte zaplatili im aj odstupné. Čiže takéto deformácie sa musíme sa im vyhnúť a aby nám obyvateľia Európskej únie uverili, musíme všetky politiky robiť racionálne a úprimne. E, spomínali ste, že v roku 2013 Rada odmietla otvoriť vlastné zdroje, hoci v Európskom parlamente sme boli relatívne jednotní. Vtedy sa objavil v niektorých na, na radách, vládach názor, že po odsúhlasení vlastných zdrojov už nebudú mať vplyv na rozpočet. Samozrejme, to, nie je to pravda, lebo úloha rady v schvalovacom procese v, e, v rozpočtu sa neoslabí. Ale musíme byť preto opatrní, a pripravení, lebo odpor voči, aj voči skvelým riešeniam môže vzniknúť a vznikne. A aj voči tomu musíme vytvoriť formát podobný, ako ste, pán Monty, vytvorili vy. Držím vám a nám palce, verím, že e, dotiahneme tento proces do úspešného konca. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pán Manka čas pokročil, takže mám len jednu otázku. No, rozpočet, to sú prostriedky určené na politiku. Ide o to, čo chceme spraviť s Európou a aké kompetencie chceme, aby Európska únia plnila. Aké kompetencie sú členské štáty ochotné odovzdať pretože áno, je tu globalizácia a uvedomujú si, že nemajú prostriedky na to, aby to riešili na národnej úrovni a teda určité úlohy posúvajú na Európsku úniu a e, musíme hľadať naozaj efektívnu suverenitu. E, podľa vás je predstaviteľné, že ak by došlo k takémuto transferu suverenity, pretože áno, niečo je efektívnejšie riešiť na európskej úrovni, a takýmto spôsobom členské štáty ušetria a potom môžu dať peniaze k dispozícii do európskeho rozpočtu. Presne tie peniaze, čo by ich to stálo, keby uh, tie veci museli robiť sami. Aj keď sa ukáže, že e, kolektívne je to lacnejšie, ako keby sme sčítali všetky tie národné výdavky. A Týmto odovzdávam slovo pánovi predsedovi Montimu a ďalší členovia e, tejto skupiny potom e, doplnia ešte so svoj, svojimi odpovediami moju otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že táto výmena názorov je povzbudivá. Prekračuje moje očakávania. A chcem sa poďakovať všetkým poslancom, aj vám, pán predseda, za pozitívne slova na našu, adresované na našu prácu. A musím povedať, že naozaj um, toto je výsledok kolektívnej práce. Musím pochváliť uh, kolegov ako z parlamentu, tak aj z iných inštitúcií. A som veľmi rád, že tu vidím rôznych členov sekretariátu, ktorí nám naozaj veľmi dobre poslúžili a je pravdou, že je pravda, že sme zapojili vedecké inštitúcie, think tanky, pretože samozrejme je to politická správa, ale vieme zo skúsenosti, že politické správy sú brané vážne iba vtedy, ak stoja na veľmi pevnej analytickej a odbornej báze. Ja by som chcel opetovať priznanie pani Toma. Ja sa tiež musím priznať, nie len jej, ale tomuto výboru, že mal som určitú tajnú motiváciu pri tejto práci. Chcel som presvedčiť pani Toma, aby konvertovala a aby sa vzdala svojej e, chýbajúcej dôvery v to, že táto práca možná je. Takže dúfam, že toto vzájomné uznanie, e, to je dobrým princípom, etablovaným princípom našej únie, je dobrým základom pre budúcu prácu. Pán predseda, ja by som veľmi krátko chcel zareagovať na malý počet tém, ktoré tu zazneli. A ako vždy, chcem sa poďakovať vopred Alanovi a Ivajlovi a za to, že doplnia potom moje reakcie a svojou mierou prispejú do tejto diskusie. Jedna zaujímavá vec, a tu by som sa chcel poďakovať konkrétne spravodajcom stálym spravodajcom a koordinátorom. Jedna zaujímavá vec sa týka nasledovného. Možno v dôsledku tých dvoch prúkov, v kontexte viacročný finančný rámec a Brexit sme si nevedeli predstaviť, že by vlastné zdroje mohli vstúpiť do hry skôr, ako sa očakáva, ako kompenzačný subjekt, ako náhrada toho, čo nám bude chýbať. Je to veľmi zaujímavé, pravdepodobne aj zmysluplné. Zároveň však, keďže nové vlastné zdroje sú novinkou, novou vecou, možno to potrvá dlhšie a nie kratšie, kým sa to všetko náležite pripraví a uvedie do praxe. Možno by mohlo byť jednou myšlienkou aj to, že nejaké nové zdroje podobe doplnenia už etablovaných, zavedených, existujúcich fóriem zdanenia v členských štátoch by mohli v podstate kombinovať tú výhodu, že to vstúpi do hry včas, s tým, že tu v podstate nemáme tú potrebu začínať od nuly týmto experimentom. To je len taká myšlienka, ktorú by som chcel nadhodiť. A súhlasím s tým, že by sme tu mohli mať taký všeobecný princíp, že tie zdroje, ktoré sú odvodené z e, kompetencií spoločenstva by principiálne mohli byť vyčlenené na rozpočet spoločenstva. Som presvedčený, že ten regresívny účinok, e, ktorý by vychádzal z využívania DPH, ako sa to už tu spomenulo zo strany kolegov, ktorí majú predstavy o DPH, poskytujú tiež odpoveď. Jeden z vystupujúcich povedal, že že e, síce sa pozitívne vyjadruje k našej správe, za čo ďakujem, povedal, že správa E, aj vypracovanie trvalo dlhšie, než sme očakávali. To je veľmi zaujímavá poznámka. Toto je dlhá správa, teda, e, ktorá si žadovala dlhý čas na vypracovanie, ale tie tri inštitúcie mali svoju vnútornú múdrosť, keď pripravovali mandát pre našu správu, pretože to bolo v roku 2014, začiatkom roku 2014 a ich lehota bol koniec e, roku 2016, čo bolo teda veľmi štedré časové obdobie. A samozrejme, my sme si mysleli, že treba byť hotový so správou, skôr, aby sme nevyužili celý čas k dispozícii. A my sme naozaj správu dokončili v decembri 2016 a teraz sme tu, hovorím tu o múdrosti, pretože v tých poslednom roku trvania našej skupiny sa udialo toľko vecí, že keby sme museli skončiť správu povedzme v polovici roku 2015 alebo koncom roku 2015, čo bolo technicky možné, tak by sme nemali možnosť vyjadriť sa k dôsledkom Brexitu, k väzbe medzi rozpočtovými aspektmi a novými vznikajúcimi funkciami EÚ, povedzme v oblasti migrácie. Takže myslím, že by sme sa mali poďakovať týmto trom inštitúciom inštitúciám ani nie za to, že nám dali tak veľa času, ale za to, že predvídali časové obdobie, ktoré bolo také bohaté na príjemné, možno aj nepríjemné nové tendencie, vývoj v EÚ, ktoré majú dopad na a mali dopad na naše zadanie. Ešte k otázke čo bude následný krok. To sa týka predsedu výboru, aby sa vyjadril. Ja za seba môžem povedať, ale predpokladám, že je to aj v mene mojich kolegov, že máme tu pred sebou pedagogickú prácu, prácu v oblasti vysvetľovania E, verejnosti, verejnej mienke a mnohým ďalším vysvetliť im, že tá práca, čo dnes predkladáme, má svoju úlohu, musíme zasahovať do verejnej debaty a keď budete považovať za užitočné vždy, môžete s nami počítať. A tým sa dostávam k, k záverečnému bodu a síce je ako už jeden z vás naznačil, medzi teraz a potom budú voľby v mnohých členských štátoch a voľby sa môžu ukázať prekážkou závažnej diskusie o tejto téme. Avšak, a to je to, čo by som ja uvádzal v verejnej debate pedagogického charakteru, ja by som vyzval členov vlády, premiérov, ministrov financí, aby sa zamysleli takto. Voličská krajina, nehovorím už ani o referendách, sa všade v Európe stala veľmi problematickou krajinou je to veľmi výbušné, keď sa hovorí o EÚ vo vnútroštátnej domácej politickej debate. Je to tam vždy ako taká bomba a mnohé strany, ktoré zdieľajú a nesú spolu zodpovednosť vo vláde, či sami alebo v koalícii, vidia problém v tom, ako pristupovať k tematike EÚ práve vzhľadom na euroskeptické nacionalistické strany. Nechcem použiť výraz populistické strany, ale možno títo e, ministri financí a premiéry by mohli urobiť takúto úvahu. My sa snažíme e, obmedziť E, hlasy pre nacionalistov a euroskeptikov tým, že sme štedrí vo finančnej oblasti. To znamená, že sa vždy snažíme znížiť, povedzme, daňové zaťaženie v našom štáte, tak, aby sme získali aspoň nejaký jeden bod pri hodnotení voličmi Ale možno by sa mali zamyslieť nad tým, že tie dôvody, prečo v mnohých našich krajinách ide mnoho hlasov práve k tým druhým stranám, tak to možno ani tak nesúvisí e, len s ekonomickými aspektmi, s úrovňou zdaňovania, s úrovňou tým, čo zostane vo vreckách občanov, ale skôr to súvisí so zásadnými obavami týkajúcimi sa migrácie, utečencov, terorizmu, internej a externej bezpečnosti. Ja by som pokračoval a povedal týmto ministrom a premiérom, že toto sú presne tie veci, ktoré sú verejným blahom. Vere, to nie je tovar, ktorý kupujete v supermarkete e, za najvýhodnejšiu cenu. A vy vždy hovoríte, že vy členské štáty jednotlivo už nedokážete zabezpečovať tieto verejné služby, prvky, tovary, blaho ktoré by zlepšili skutočný život vašich občanov, pretože by sa cítili bezpečnejší v usporiadanej spoločnosti a podobne. A možno, že je aj vo vašom záujme zaoberať sa tým, či by ste nemali trvať na tom, že by Európska únia mala zohrávať väčšiu úlohu, pretože je to asi jediný subjekt, ktorý môže poskytnúť tie veci, ktor, po ktorých e, zúfalo túžia vaši občania a voliči. A ak uvažujete o nejakých nových funkciách, funkciách, ktoré majú patriť výhradne a racionálne EÚ, tak by ste mali byť pripravení urobiť aj ten posledný krok a povedať to, a že keď chceme byť dôveryhodní a zodpovední, tak nové funkcie znamenajú viac vlastných zdrojov. A z tohto pohľadu si myslím, že podporovatelia Európskej únie a tí e, by E, mali e, chápať potrebu proaktívneho rozpočtu, nemali by byť takí e, skromní, mali by byť a plachí, mali by byť proaktívni, mali by si prečítať pozorne túto správu a napríklad ja vidím v dnešnom Handelsblate online komentár niekoho, kto ho si veľmi vážim. Je to námestník ministra financí Nemecka Jens Spahn, ktorý hovorí o reakcii Nemecka na našu správu a tu uvádza veľmi stručne rýchlo, že je to úplne zbytočné, Nemalo by to byť o viac peňazoch pre európsky rozpočet, ale o lepšom využívaní zdrojov. A ja si myslím, že presné prečítanie našej správy by vás malo kolegovia ubezpečiť, že tieto obavy tejto osobnosti nie sú až také opodstatnené a pravdepodobne by pres, mali uistiť a odstraniť obavy aj iných členských štátov. Áno, tak ako to sú tie veci, ktoré povieme teraz aj na tlačovej konferencii. Le président Monti a, a répondu l'essentiel des questions. Ďakujem. Najprv by som chcel povedať to, že ďakujem všetkým kolegom za mm, tie blahoželania Nezabúdajme však na Alana Montagnona, ktorý to všetko spísal a ktorý tu skromne sedí v, poslednom, v poslednej lavici, eh, kde sú navštevníci. Tak mohli by ste, eh, mohli by ste sa postaviť, Ann. Naozaj na tom veľmi pracovala a teda je to spolupracovnička Maria Montiho. A takisto ďakujem ďalšiemu spolupracovníkovi, takisto mu, potlesk, e, si mu zatleskáme a pomohol delegácie parlamentu. Mario Monti už dal svoju odpoveď a ja chcem pokračovať v tomto zmysle. Gerard Depre tu povedal veľmi múdru poznámku pretože povedal, že v tej chvíli, keď sa rozhodneme, že budeme mať takú politiku, ktorú vytvoria verejné e, zdroje, tak v e, princípe je, že to pôjde najprv do európskeho rozpočtu. A z tohto pohľadu my sme si nechali zmeškať úžasnú možnosť, úžasnú príležitosť a zodpovednosť za to je moja. No, viete, a ako dem- kresťanskej demokracie zaslúžim asi 100 rokov v očici, pretože uh, budeme spolu predsedať. Dobre, budeme o tom ďalej ešte diskutovať. Eh, sta- stratili sme tu príležitosť uh, eh, SDS, uh, pretože je zvláštne, že Európska komisia e, v prvých hodnoteniach sa pomýlila, pretože ten počiatočný e, systém bol, nebol dobre nakonfigurovaný. Je potrebné európske rozhodnutie, potom uh, trh s, so znečistením, ktorý je európsky. No a automaticky uh, sa povedalo, že to pôjde do národných rozpočtov a nikto nezreagoval. Takže my by sme sa mali vyhnúť takýmto situáciám a ty si poskytol veľmi dobrý príklad, Žerár. No a potom by som chcel ešte povedať tieto dve veci. Eh, European Roundtable je to asociácia veľkých európskych podnikov, pracuje na takom nápade, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý. A podľa tejto myšlienky je to tak, že všetky problémy v budúcnosti No, máme problém nových technológií. E, čo sa týka biovedy a biozdravotníctva, e, tam môžu byť právne e, problémy, etické problémy, že toto má byť riešené na európskej úrovni a nie na národnej úrovni. Čiže my to musíme vidieť tak, že budúcnosť je Európska únia a nebudeme, nerozdelíme budúcnosť do 28 rôznych systémov. Napríklad digitálna oblasť Samozrejme je absurdné, keď povieme, že budeme mať 28 národných zákonov o ochrane digitálnych dát. A takisto aj digitálne e, zdanenie, hovorí pán Archie. Naši britskí priatelia e, spomínali, že budú mať Google Tax a mm, spustili to, ale keďže sú tu veľmi citlivé špecifické problémy, e, digitálneho povahy, tak máme tu 28 systémov, ale potrebujeme jeden systém. A potom ďalšia vec, čo sa týka harmonizácie daňového základu, čiže zdanenie zisku podnikov. tak ako to robíme už 30 rokov v prípade dane z pridanej hodnoty. Európska komisia po mnohých návrhoch parlamentu predložila na stôl návrh harmonizácie, ktorý sa volá CCCTB, po francúzsky to je Axis a je som jed, jeden z dvoch spravodajcov vo výbore ECOM. A v tých návrhoch, ktoré sme vy, my e, pripravili, sa hovorí, že keď sme harmonizovali základy niektorých e, daní, platí to aj pre e, DPH, Eh, my sme navrhli, aby sme tam dali 1 eh, alebo 2 z DPH, čo pôjde do hm, európskeho rozpočtu. A dúfam, že v budúcnosti sa nám to podarí urobiť aj pre zdanenie podnikov. Aj tam dáme 2 alebo 3 naviac hm, z tejto dane. Súhlasím s tým, čo povedal Heider. Nie je to dosť. My chceme robiť svetovú politiku a potom to financujeme len nejakými almužnami. Ale ten eh, prvý eh, prv, prvok, ktorý by nás mal presvedčiť, je eh, zväčšenie satelitných rozpočtov. Veľmi jednoduchý príklad. Eh, dohoda s Tureckom, aby sme riešili ten migračný exodus zo Sýrie. Nemáme dosť komunitárnych peňazí, takže sme vytvorili fond, ktorý je v podstate financovaný z rozpočtu, teda z príspevkov hrubého domáceho príjmu. My sme ukazovali pred chvíľkou tú tabulku, ktorú vypracoval výbor rozpočtový výbor, ale tu máme jasný základ. Buďme seriózni. Poprvé, e, európske politiky nás e, stoja oveľa viac ako to 1%, k tomu pridáme tie satelitné rozpočty a sú financované úplne nejasne. Nie je tam žiadna parlamentná kontrola. E, Európsky parlament je mimo hry, národné parlamenty Ehm, myslím si, že neviem, ako to bolo vysvetlené pred národnými parlamentami. A vo Francúzsku to bolo tak, že e, prišiel tam minister financí, povedal, že to bolo odhlasované na európskej úrovni a vy ste hlasovali áno. Takže podľa nás e, musí naozaj, musíme naozaj nastojiť na tom, že nemôžeme to mať takýto systém, ktorý neriadi nikto. E, Nikto to tu totiž nekontroluje a toto je najhoršia vec. Nechcem sa vrátiť k tomu DPH, to už spomínal kolega, ktorý odišiel. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem. Len dve veci. Chcem pripomenúť medziparlamentnú konferenciu, ktorá tu bola pred mesiacom a tá prekonala moje očakávania pretože som bol na rôznych konferenciách, kde národné parlamenty vôbec nie sú ochotné diskutovať o zdaňovaní, zmenách v rozpočte a podobne. Ale tentokrát to bolo iné. To, čo sme videli na konferencii, bolo, teda tí, ktorí sa aspoň vyjadrili, a bol tam aj veľa socialistov, sa hovorilo, že treba zjednodušiť príjmy a tak ďalej, že podiel HND musí byť zostať, ale treba zvýšiť podiel vlastných zdrojov. A to je presne to, čo je v správe. My navrhujeme praktické kroky, ako by sa to dalo urobiť. Takže treba naozaj zapojiť národné parlamenty. Ja by som nevynechal túto príležitosť, pretože aj oni sú, majú svoju vlastnú zodpovednosť, zodpovedajú za schválenie daní, ktoré chceme mať, čiže sú zapojení do hry a musíme ich získať pre seba. To si myslím bude inovácia bude to viac ako len medziparlamentná konferencia, čo budeme potrebovať, ale regionálne aj národné parlamenty budú zohrávať dôležitú úlohu, ak sa chceme pohnúť vpred. Ďakujem. Ďakujem. Takže uh, už sa blížime k záveru. Ďakujem. A ako povedala uh, pani Toma, neverili sme im, ale dokázali to. Takže Myslím, že sa ocitáme na konci istého cyklu. Každý si uvedomuje, že Európa je v nebezpečenstve a rozpočet ako pedagogický nástroj musí mať svoje miesto. A vy ste to práve urobili. Vy ste boli vlastne svetkami eh, a teraz tá lopta je na strane ihriska. Rady, Komisia, Parlamentu. A keď hovoríme o parlamentu, som presvedčený, náš spravodajca eh, Januš Levatondovský sa pustí do práce a my hneď použijeme vašu správu eh, v tej perspektíve, že budeme mať budúci viac, hm, viacročný ráme, finančný rámec. Eh, ide tu o zásadné veci. Európa už občanom nehovorí nič a európsky rozpočet je nepochopiteľný Čiže toto je naša úloha. Nazvolili občania a tento rozpočet e, musí byť zrozumiteľný občanov. Musíme ukázať, že tu je európska pridaná hodnota. A toto je naša povinnosť. Musíme ukázať, že tu je aj parlamentná pridaná hodnota a že e, nebudeme to len symbolicky držať v ruke. Čiže e, rokovať sa začne o začiatku februára. E, budem o tom hovoriť s koordinátormi, ale bolo by vhodné, keby už e, na začiatku februára na medzivýborovej konferencii sme dali na stôl vašu sprácu, aby sa začala diskusia s národnými parlamentmi. Ďakujem páni. vás už čak, Mario Monti vás už čakajú na tlačovke. E, vaša práca sa ešte neskončila, budete musieť ísť s nami, musíte nám dodať odvahy. Ale chcem povedať, že naozaj tu existuje dobrá vôľa, energia a tu, tu obrovská, obrovské kvantum múdrosti, inteligencie. Čiže dôležité je, aby sa to odrazilo aj v našich inteligentných politických rozhodnutiach. Ďakujem. Ešte by som chcel povedať, že na budúce stretnutie sa bude konať 25. a 26. januára a o 11.45 sa bude konať e, stretnutie koordinátorov. Čiže od 1.45 do 12.30.